európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Olstom. Máme tu zastúpenú radu a komisiu. A ako, prvé, ako prvý dostane slovo uh, eh, minister Korčok, nech sa páči. I have it on. Takže ešte raz, eh, pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci, vážená pani komisárka, v prvom rade sa chcem ospravedlniť. Nebudem eh, sa môcť zúčastniť celej rozpravy a to z toho dôvodu, že Musím sa ponáhľať domov, keďže finalizujeme prípravy na stretnutie v Bratislave. E, tento bod ste pridali na program až v pondelok, takže ja som si zmenil program, pretože bolo dôležité odprezentovať túto pozíciu, ale nebudem môcť ostať až do konca rozpravy. Eh, tie informácie o eh, zatvorení podnikov vo Francúzsku a v Belgicku eh, spôsobili znepokojenie v dotknutých mestách a regiónoch. Nedávne prípady Kejcapila a Alstom reflektujú široko rozšírený fenomén masového prepúšťania v EÚ v dôsledku meniaceho sa hospodárskeho prostredia, čo má veľké dopady na zamestnanosť a sociálnu, e, sociálnu problematiku. Čiže tieto dve, dva prípady ukazujú, že je potrebné zásadne sa zamyslieť tak v členských štátoch aj na úrovni EÚ. Musíme sa rozhodnúť, či chceme, aby naše priemyselné know-how e, odišlo inám, alebo či chceme odhodlanie konať, aby sme zlepšili rámcové podmienky pre náš priemysel. V júni 2013 európska rana uznala význam silného priemyselného zázemia v Európe, čo je základný stavebný kameň pre rast a konkurencieschopnosť EÚ. Ako ste poznamenali vo svojom uznesení z roku 2014, e, treba zvážiť viaceré aspekty. Ja sa ich dotknem. Európsky parlament e, podobne tak aj rada vyzýva k aktívnej priemyselnej politike. E, takéto aktivity by sa mali napríklad zameriavať na sektorové iniciatívy zo strany komisie, e, keď je napadnutá konkurencieschopnosť, ak je potrebné e, zachovať silnú priemyselnú základňu. Aby sme zachovali a zabezpečili aktívnu priemyselnú pod politiku je potrebné e, túto hospodárskú politiku zohľadniť vo všetkých oblastiach politiky. V infraštruktúre, digitálna infraštruktúra sa musí rozvíjať aj z dlhodobého pohľadu. Trhy práce musia umožňovať rast a zabezpečovať sociálne práva e, zamestnancov zároveň. V oblasti financovania bol dosiahnutý pokrok prostredníctvom nedávnych nástrojov, ako je Európsky fond pre strategické investície. Avšak ešte stále je potrebné odbúrať prekážky a propagovať nové financovanie prostredníctvom úverov. E, takéto e, opatrenia na e, úverovú politiku Európskej investičnej banky pre investičné projekty v oblasti infraštruktúry a ďalších sektoroch sa tiež môžu stať predmetom skúkania. Čo sa týka toho, že lokálni a regionálni aktéry, ktorí príjmajú rozhodnutia, Eh, je zjavné, že regióny môžu eh, zohrať kľúčovú úlohu a dá sa to urobiť eh, prostredníctvom kombinovania regionálnej politiky a priemyselnej politiky. Ako ukazujú nedávne udalosti, je tiež potrebné mať efektívny sociálny dialog, do ktorého sa zapoja vlády a sociálni partnery na úrovni EÚ rastie e, pochopenie významu zapojenia sociálnych partnerov na rôznych úrovniach. Rada privítala kroky, ktoré prijala komisia na to, aby zapojila sociálnych partnerov do politik, ktoré môžu mať zásadný dopad na zamestnanosť a sociálnu situáciu. Dialóg v oblasti politiky musí zohľadniť aj finančné aspekty. Za týmto účelom Európska únia vypracovala nástroje, ktoré podporia zamestnateľnosť zamestnancov a zmiernia negatívne sociálne dôsledky reštrukturalizácie. Európska, Európsky fond globalizácie dáva jedinečnú konkrétnu podporu na uľahčenie opätovnej integrácie prepustených zamestnancov, ktorí e, e, teda trpia následkami takejto hospodárskej krízy. Tento fond je iba nástroj na zvládanie týchto náročných situácií, keď vzniknú. Spoločne musíme vynaložiť úsilie na to, aby sme zvládli prispôsobenie súčasného hospodárskeho prostredia a dosiahli e, zlepšenú konkurencieschopnosť pri zachovaní dosahovaní kvalitnej zamestnanosti. E, Dámy a páni, poslankyňa a poslanci, e, samozrejme vynikajúca veda, výskum sú podstatné pre ekonomický rozvoj. V tomto kontexte predsedníctvo v spolupráci s komisiou pozýva predstaviteľov z európskych a medzinárodných e, vedeckých a výskumných centier a z podnikateľského sektora na veľkú medzinárodnú konferenciu o reindustrializácii Európskej únie. Toto podujatie sa bude konať v Bratislave 26. až 28. októbra a bude sa zameriavať na oblasť nanotechnológie, pokrokových materiálov, výrobné a e, poučné technológie, ako aj biotechnológiu. Ďalším kľúčovým prvkom je digitalizácia digitalizácia priemyslu, čo má e, prospešný účinok na všetky odvetvia. Avšak ešte stále nám chýba koherentný rozvoj v celej Európe. EÚ, členské štáty, regióny a priemysel musia všetci zohrať svoju úlohu pri e, podpore digitalizácie bizniso- e, podnikateľských procesov a pri rozvoji priemyselnej dimenzie digitálnej agendy. A preto vítame nenávne oznamenie Komisie o digitalizácii európskeho priemyslu. A napokon, ako už uviedla Komisia vo svojej novej agende zručnosti, udržateľné investície do vzdelávania a odborného vzdelávania e, vzhľadom na to, čo potrebuje trh práce, aké zručnosti, to príspeje k raste zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Takže toto sú rôzne aspekty, na ktorých musíme pracovať, ak chceme opätovne industrializovať Európu. Parlament aj komisia intenzívne pracujú na dosiahnutí, no, dosiahnutí týchto cieľov, podobne ako rada. Reindustrializácia e, bude témou na Rade 29. septembra. Opäť pripomínam, že konferencia sa bude konať v Bratislave a srdečne vás na ňu pozývam. Ďakujem veľmi pekne a opäť ospravedlňujem sa, že musím odísť ale už naozaj veľmi, veľmi meškám. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister. Boli sme o tejto situácii informovaní, keďže tento bod sme e, pridali e, na dnešný program. Teraz e, pani komisárka Tyson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vaše poslankyňa a poslanci, nedávne oznámenia z firiem Caterpillar a Alstom, že zavrú veľké priemyselné podniky v Európe, to je veľmi tvrdý, tvrdý úder pre ľudí a dotknuté regióny. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že zorganizoval túto rozpravu a že e, to prepojil na kľúčovú otázku budúcnosti európskeho priemyslu a e, potreby priemyselnej konkurencieschopnosti. V prípadoch, ako sú tieto, okamžitou prioritou komisie je podporiť tých, ktorých sa to priamo dotklo. Je absolútne nevyhnutné rýchlo etablovať perspektívu pre e, pracovníkov, ich rodiny, ako aj lokálnu ekonomiku. Európa neostane e, mimo. Musíme spolupracovať na všetkých politických úrovniach, aby sme pomohli tým pracovníkom, ktorí prišli o svoje pracovné miesto a musíme pomôcť regiónom, aby prekonali tieto náročné ekonomické a sociálne situácie. V prvom rade pre väčšinu podnikov, ktoré fungujú v Európe, sú tu, je tu morálna a právna zodpovednosť e, zamerať sa v procese reštrukturalizácie aj na ten sociálny rozmer. To je e, kľúčové pre náš európsky sociálny model a je absolútne jasné, že žiadny podnik nemôže uniknúť tejto zodpovednosti voči svojim zamestnancom. Po druhé, tam, kde dochádza k prepúšťaniu alebo kde sa zatvárajú firmy, ak to súvisí s eh, vývojom na globálnej úrovni, tak máme tu na to ten Európsky fond eh, prispôsobenia sa globalizácii, ktorý môže poskytnúť finančnú podporu eh, pracovníkom a regiónom, ktorých sa to dotklo. 3 milióny eur už boli v minulom, minulých rokoch poskytnuté na podporu zamestnancov Caterpillar a v kontekste tohto je možné e, uvoľniť ďalšie prostriedky z príslušného fondu na požiadanie dotknutých členských štátov. Finančné prostriedky z EGF sa dajú použiť na podporu okrem iného napríklad e, preškolenia e, zamestnancov. Okrem toho Európsky regionálny fond a Európsky sociálny fond tiež môžu slúžiť na konverziu regiónu a, dotknut, a pomoc dotknutým zamestnancom. Aby sme zareagovali na vážnu situáciu, vytvorili sme e, task force, ktorá bude styčným bodom pre belgické orgány s komisiou a bude pomáhať riešiť otázky, ktoré v rámci tohto procesu vyvstanú, napríklad súvisiace s právnym rámcom alebo s využívaním európskych fondov. Poslankyňa a poslanci, tieto opatrenia všetky prispejú ku krátkodobej reakcii na e, situáciu, táto komisia od začiatku vyslala silný signál, že je potrebné zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť našej, nášho priemyslu z dlhodobého hľadiska a máme na to investičný plán pre Európu. V júli 2016 20,4 miliardy eur už bolo preinvestovaných do projektov infraštruktúry, inovácie a malých a stredných podnikov. E, tieto prostriedky sú z Európskeho fondu pre strategické investície. Táto suma má vytvoriť 115 miliard eur investícií. A ako dnes predpoludním e, vo svojom prejave povedal predseda komisie Juncker, táto komisia to ešte e, povzbudiť tým, že zdvojnásobí trvanie fondu a zdvojnásobí jeho kapacitu. Čiže malo by to byť na úrovni 500 miliard súkromných investícií, ktoré tomu budú zodpovedať do roku 2020. Investičný plán je tiež zameraný na odbúranie prekážok v investovaní a e, je zameraný na vytvorenie jednoduchšej, prehľadnejšej e, regulácie v Európe. Priemyselný rozmer je tiež zakomponovaný do všetkých ostatných veľkých e, politik, ktoré komisia presadzuje, teda je tu stratégia stratégia jednotného trhu, je tu e, balík obehovej ekonomiky, digitálny jednotný trh, energetická únia, únia kapitálových trhov, výskum a vývoj, e, agenda lepšej legislatívy a agenda nových zručností pre Európu. A v, takomto rýchle sa, v takéto rýchlo sa meniacej globálnej ekonomike budú zručnosti tým najväčším determinantom našej schopnosti v Európe byť konkurencieschopnosti a schopný a mm, posúvať inovácie. Tieto inve, inovácie majú byť katalizátorom toho e, dobrého kolobehu rastu, zručnosti a zamestnanosti. Týka sa to všetkých zamestnaných, nezamestnaných, mladých, študentov e, alebo takých, ktorí sú medzi dvomi zamestnaniami. E, náš priemysel je silný, napriek tomu rastie celosvetová konkurencia a preto musíme posilniť naše úsilie na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili, že Európa ostane konkurencieschopnou a atraktívnym prostredím pre výrobcov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, pani komisárka. Teraz otvárame rozpravu s predstaviteľmi skupín a slovo dostane pani Kroste. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Bohužiaľ, opäť hovoríme o, týchto, o tejto hlbokej kríze, o nedostatku investícií pre náš priemysel v Európe a zatvárané firiem ako Alstom a Caterpillar sú iba symptómom tej depresie industriálnej, ktorú máme v Európe. Stále sa zatvárajú podniky, menej sa ich otvára, to je alarmujúci signál a toto vlastne vzbudzuje veľmi veľa hnevu a neistoty. Avšak verejná moc predsa len bola vedomá si tejto ťažkej situácie týchto firiem a bohužiaľ vidíme, že až v poslednej chvíli sa snažíme hľadať nejaké riešenia urgentné. Je tu nedostatok konkurencieschopnosti našich podnikov, je tu nedostatok ochoty niektorých členských štátov vytvoriť prostredie, ktoré by bolo adekvátne. Bohužiaľ, podniky potrebujú takúto reštrukturalizáciu na to, aby sa pripravili na zmeny, ale musia na to, aby sa rozvinuli, musia mať potrebné prostredie na to fiškálne aj daňové, aby neboli paralizovaní. A v prípade Alstomu, kde jednoducho ľutujeme, aká je tá situácia, je jednoducho nebezpečné, keď vláda navrhuje inej spoločnosti francúzskej, ktorá je jednoducho zadlžená SNCF, navrhuje jednoducho e, takéto umelé e, ponuky. Pr- takúto situáciu v oblasti trati železnice, tá po Francúzsku chýba už dlhé roky. Stále hovoríme o priemyselnej politike, ale kto tu navrhuje tie skutočné stratégie, rozvoj priemyselný dlhodobo, z dlhodobého hľadiska pre naše podniky? Takže toto je jednoducho veľká výzva. Bohužiaľ doplácajú na to zamestnanci, ktorí doplácajú na neaktivitu vlád je tu sociálny dumping, ktorý bohužiaľ existuje v celej Európe. Zatvárajú sa tieto firmy. To sú ťažké chvíle pre všetkých zamestnancov a preto je potrebné, aby sme im pomali, tak ako ste na to poukázali aj vy, pani komisárka, treba im pomáhať, pokiaľ ide obhajovanie ich sociálnych práv. Takže čo náš priemysel európsky si vyžaduje, to je práve stabilita fiškálna stabilita, legislatívna stabilita takisto potrebuje určitú podporu zo strany stratégií, ktoré by boli dlhodobé. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďalším rečníkom je pani Arena. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ohlásené zatváranie Caterpillara E, kde vlastne prídu o prácu zhruba 6 tisíc zamestnancov. To nás nechalo v takej situácii prekvapenia. Caterpillar nie je jedinou firmou. Globalizácia vedie k takýmto skutkom. Fínsko, tam Microsoft prepustil 8, mil, 8 tisíc ľudí. Švédsko, ďalšia firma to je neakceptovateľné. Nie je akceptovateľné to, že sa zatvárajú firmy, ale otázka je, prečo sa tieto firmy zatvárajú. Keď hovoríme o Caterpillar, to je skupina, ktorá organizuje e, svoje firmy tam, kde sa, kde sa platí málo daní. A takže vyhýbajú sa daňam. Caterpillar je takisto firmou, ktorá neinvestuje do stratégií, ktoré by e, vytvárali pracovné príležitosti. Caterpillar je rozhodujúcim centrom, e, ktoré je mimo hranic Európskej únie a tento model je jednoducho modelom, ktorý vidíme vo viacerých multinárodných firiem. Caterpillar je takisto vlastne e, výsledok tých úspor, ktoré máme v Európskej únie. Čím menej investujeme, tým viac prepúšťania. Takže investície do zelených technológií, tieto by mohli priniesť pracovné príležitosti. Ako ste povedali, pani komisárka, musíme pomôcť zamestnancom, musíme pomôcť tým, ktorí boli prepustení a tým postihnutým regiónom. Ja viem, že vy to chcete urobiť. Po druhé, musíme spustiť verejné investície a po tretie, musíme spustiť zdaňovanie tam, kde sa vlastne produkujú zisky. Treba bojovať proti podfinancovaniu našho hospodárstva a nemôžeme dávať absolútne práva zahraničným investorom, pretože vlastne tu v parlamente vidíme, že sa tu hovorí o dohodách medzi investormi, a to potom vedie k arbitrážnym sporom. Takže my musíme tieto mechanizmy zastaviť. Musíme mať dopadové štúdie, ktoré sa týkajú globalizácie a nielen dopadové štúdie ohľadne toho, či to priniesie niečo pozitívne. Samozrejme, vždy to má nejaké pozitívne efekty, ale sú tu aj negatívne efekty a tieto nesmieme negovať, pretože ak to budeme negovať, tak sa nepripravíme na tú situáciu, nepripravíme sa na tieto situácie, kde podniky zatvárajú a budeme E, zlyhávať v rámci globalizácie. Ďakujem. Ďakujem pani Stevens. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Kolegovia a kolegyne, tie prvé myšlienky vlastne po oznámení e, zatvárania Caterpillaru, tie prvé myšlienky sa týkajú vlastne tých zamestnancov, ktoré budú prepustení. Naša strana spolu súcití s tými, ktorí boli postihnutí a vlastne tento úmysel zatvorenia týchto podnikov je skutočne veľkou ranou. Globalizácia to prináša so sebou veľa obáv. Potrebujeme takú dobre premyslenú politiku a pritom je jedna vec veľmi dôležitá. Nemôžeme zmýšľať protekcionalisticky medzinárodná hospodárska súťaž vedie k viac zame- pracovným príležitostiam. Musíme postupovať tak, aby politika zamestnania bola predovšetkým tu na to, aby sa vytvárali pracovné príležitosti. Udržateľné technologické zmeny si vyžadujú pracovný trh, ktorý sa prispôsobuje na to, aby sme mali politiku zamestnanosti. Nemôžeme niekoho odpísať predčasne, pokiaľ ide o E, vek zamestnancov. Potrebujeme stále zlepšujúcu kvalifikáciu zabezpečiť pri zamestnancoch je dobré, že máme niektoré mechanizmy, ktoré nám pomáhajú, ale že to všetko musí znášať daňový poplat, to nie je dlhodobé riešenie. Transferová únia nevyrieši všetko. Ide o úlohu, ktorú si musia plniť aj členské štáty, pokiaľ ide o zvládnutie skutočne štrukturálnych reforiem, ktoré budú podporovať zamestnanosť. Môj vlastný štát, Belgicko, tak tu napríklad flámska vláda idú dobrým príkladom aj voči ostatným. Pán Stevens, je tu modrá kartička zo strany pána Tarabelu. Príjmate túto kartičku? Pán Tarabela, vaša otázka. Počul som pani Stevens, že vaša strana je pod, podporuje zamestnancov. Treba sa vyjadriť za podporu tak, ako to bolo v Belgicku pred pár rokmi. Videli sme tú solidaritu národnú v takom duchu, aby ľudia mali a pocitili túto podporu. Ja si myslím, že NVA nerobí nič v tomto duchu. Možno je to iba nejaká e, snaha podporiť tú situáciu momentálne, aby, sa, aby to nebolo také bolestné. Prečo momentálne nepristupuje vaša strana v Belgicku správnym spôsobom k riešeniu tejto situácie. Pani Stevens? Vážený pán kolega, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku, ale mali ste ma počúvať pozornejšie. My sme proti tomu, aby sa tu odpisovali starší zamestnanci a aj v tomto duchu sme vlastne proti tomu, aby tu, bola nejaká preč, aby tu bol predčasný dôchodok. My musíme robiť všetko preto, aby aj tí starší zamestnanci boli ďalej vzdelávaní, aby jednoducho našli zamestnanie. To je našim cieľom. Predčasný dôchodok nie je riešením. Ďakujem pekne. Pán Depre, nech sa páči, máte dve minúty. Vážená pani predsednička, pani komisárka, kolegovia a kolegyne, počuli sme o tom, že firma Alstom a Caterpillar chcú zatvoriť svoje firmy. Vlastne najviac budú postihnutí zamestnanci a viac ako dve tisícky zamestnancov budú prepistení a ešte dvojnásobok, pokiaľ ide o subdodávateľov. Veľmi nás to bolí. Máme tu brutalitu, kde vidíme takúto, takéto rozhodnutie zo strany kapitalistického podniku. Nebolo to oznámené ani vláde mojej krajiny a vlastne majiteľa tejto firmy zo zahraničia e, sa nezúčastnili na, tom, na riešení tejto problematiky. Toto zatvorenie podniku postihne región, ktorý je už tak či tak veľmi postihnutý. Je tu veľká nezamestnanosť a nedostatok atraktivity tohto regiónu pre zamestnávateľov Bude to mať veľký dopad na Valonsko a vlastne aj na rozpočet Bruselu. Takže Toto znamená v prvom rade, že budeme musieť žiadať argumentáciu dôvodov, prečo sa rozhodli zatvoriť tieto podniky, ktoré, ten podnik, ktorý bol výkonný, ktorý takisto mal aj zisky a ktorý bol málo zadlžený. Ak sa toto rozhodnutie potvrdí, tak musíme robiť všetko preto, aby zamestnanci dostali odškodnenie, aby tu bola perspektíva pre ďalšie zamestnanie. Dobre ste pochopili situáciu, pani komisárka, keď ste sa stretli aj s predstaviteľmi odborov. Treba vytvoriť task force aj na úrovni komisie a vaša ochota zmobilizovať všetky prostriedky, ktoré môžu pomôcť, pokiaľ ide o zlepšenie situácie týchto zamestnancov, to je dobre. Všetky tieto iniciatívy musíme urobiť, ale nestačí to. Počul som aj pána predsedu komisiu, ktorý vlastne v rámci príhovoru o stave únie povedal, že chceme stavať sociálnu úniu, úniu, ktorá nás bude chrániť, ale obávam sa, že zamestnanci týchto dvoch firiem v súčasnosti nie sú presvedčení o tom, že by ich Európa chránila. Potrebujeme zmen- sme v čase veľkých zmien a vidíme, ako na nás pôsobí e, globalizácie. Je pravda, pani komisárka, že treba pripomenúť vedeniu firmy Caterpillar, že sociálny dialog je veľmi dôležitý, ale bolo by oveľa lepšie, ak by sme na európskej úrovni mali nové nástroje, pokiaľ ide o strategické investície, ktoré by išli špecificky do priemyslu na to, aby sa vytvárala solidná priemyselná báza. A bolo by dobre, aby sme spolu podnikmi, ktoré investujú v našich podnikoch, aby sme mali užšie kontakty ako to bolo v prípade firmy, ako, to, ako by to malo byť aj v prípade firmy Reno, aby táto nezatvárala podniky. Takže musíme sa držať toho, čo povedal pán predseda komisie včera. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hendel. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, dámy a páni, komisia formuluje veľké ciele reindustrializácie v Európe, to je poriadku, ale zažívame tu v súčasnosti pravý opak. Nielen pokiaľ ide o Caterpillar, kde vlastne prichádzame o pracovné príležitosti, ktoré, a to v regiónoch, kde už je nezamestnanosť dosť veľká. Ide častokrát o podniky, ktoré nie lenže prinášajú zisky, ale vôbec tu nie je nejaký problém, že by nemali dostatočnú konkurenciu, že by neboli konkurencieschopné. Častokrát je to iba v čistom záujme vedenia podnikov, ale vlastne v tomto prípade, pokiaľ ide o priemyselné odvetvia, vidíme, že ani prípad firmy Alstom nie je nejakou výnimkou, ani táto firma nie je nejakou vizitkou našej politiky v tejto oblasti. My reagujeme a snažíme sa riešiť tie najhoršie dopady, ktoré tu vidíme z prostriedkov globalizačného fondu, to znamená z daňových poplatkov. To je možno dobre, ale nestačí. To je konečne na čase zamyslieť sa nad tým, aby sme ziskové podniky primeli k tomu, aby takisto prispievali na riešení situácie odburávania pracovných príležitostí. A to hneď teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lambert. Ďakujem pekne, pani predsednička. Caterpillar, dámy a páni, medzi rokom 2009 až 2015 sa znamená 50% na navýšenie dividend a 15%, 15% stratu zamestnancov. To sú čísla, ktoré vidíme, pokiaľ hovoríme o tejto firme. Z krátkodobého hľadiska sme videli snahu maximalizácie e, ziskov z krátkodobého hľadiska. To je to, ako zmýšľajú také veľké podniky ako Caterpillar. Caterpillar vôbec nie je izolovaný v tejto snahe, pretože vidíme, ako situácia sa vyvinula. A pani komisárka Malmströmová pretláča také medzinárodné dohody ako TTIP a SETU, musíme sa jednoducho spýtať aj váš, pani komisárka, akým spôsobom to chceme riešiť, pokiaľ ide o globalizačný, globalizačný fond. A vidíme, že našou snahou je, aby sme v našich krajinách zvýšili mieru priemyselných odvetví. Pokiaľ ide napríklad o energiu, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o stav, stavebný priemysel, to sú oblasti, ktoré sú dôležité, a chceme v budúcnosti sa uberať cestou čistej, čisté, čistého priemyslu. My v Európe musíme sa stať takým lídrom v tejto oblasti a to znamená, nemôžeme sa uberať iba cestou emócií, ktoré sme zažívali v prípade zatvárania týchto firiem. Musíme sa poučiť z týchto sérií zatvárania podnikov. To znamená, poprvé, musíme sa pozrieť na otázku financovania. Je to viacero otázok, ktoré musíme zlepšiť. Sú tu zisky, ktoré zaznamenávajú tieto podniky, ktoré nazývame príliš veľké na to, aby mohli zlyhať. Po druhé, takisto sa musíme pozrieť na obchodnú politiku. Musíme prestať s týmito obchodnými dohodami, ktoré sú tu vlastne iba v prospech akcionárov. A musíme takisto podmieniť aj prístup na európsky trh, na to, aby sa dodržiavali fiskálne a sociálne štandardy. A po tretie, treba urobiť všetko preto, aby priemysel bol v službe toho prechodu a naopak. Máme nástroje a prostriedky na to, aby sme toto dosiahli. Musíme si stanoviť ambiciozne ciele záväzné, pokiaľ ide o energetickú, záväz, energetickú účinnosť. Pokiaľ ide o investičný plán Junckera, ktorý tu máme, by sa mal sústrediť predovšetkým na priemysel a na tento ekologický prechod. A v neposlednom rade náš priemysel je stále viac, alebo zamestnanosť v rámci e, priemyslu. Vidíme, že ľudí nahrádzajú stroje, avšak zisky by mali byť férovo distribuované. To znamená, musíme robiť všetko preto, aby sme zamedzili také evolúciu, kde vlastne ľudia zostanú bez práce a zisky pôjdu majiteľom firiem. Ďakujem. Pán Lambert, pán Schaffhauser by sa chcel spýtať otázku prostredníctvom procedúry modrej kartičky. Nech sa páči. Príjmate? Nech sa páči, pán Schaffhauser, vážený pán Lambert, ja som vás počúval s veľkým záujmom Predtým, než som bol podnik, e, predtým, než som bol vlastne poslancom, tak som pracoval e, v tejto sfére a sústredili sme sa na tému, re, na otázku reštrukturalizácie menovej banky, pokiaľ ide o investície práve do tohoto zeleného prechodu. Prečo napríklad sa nevenujete tejto problematike? Nepotrebujeme európsky protekcionalizmus na to, aby sa vytváralo viac pracovných príležitostí. Ctený kolega, treba povedať, že za dve a pol minúty sa nedá povedať všetko, ale pokiaľ ide o financovanie e, po, priemyslu zo strany Európskej centrálnej banky, mali sme tu ten kvantitatívny easing, toto je niečo jednoducho, čo nefunguje tak, ako by malo. Preto my apelujeme na to, aby sa zacielili tieto investície nielen do projektov, kde sú špekulácie, nemôžeme dávať iba likviditu do systému, ale musíme sústrediť jednoducho prostredníctvom našich nástrojov, ktoré máme, na to, aby táto likvidita išla do tých investícií, ktoré sú dôležité na to, aby tu bol ten prechod smerom k zelenému hospodárstvu. A napriek tomu to nie je ochota politická, takže dúfam, že jedného dňa budeme mať väčšinu na národnej úrovni a európskej, aby sme mohli takéto investície podporiť. Ďakujem. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Bej. Prípad Alstom. Uvidíme, že e, aký bude ten výsledok vlastne tejto e, situácie a kde vidíme, že vlastne vlády sú podriadené majiteľom týchto firiem. Ako teda vyzerajú tieto firmy? Vidíme, že v roku 2011 prvýkrát zišiel z tejto firmy vlak TŽV a máme tu veľké množstvo, mali sme tu veľké množstvo zamestnancov. Pokiaľ ide o tretí sektor, tam je takisto veľmi veľa ľudí, ktorí sú napojení na túto firmu. Avšak nechceme zbaviť predstaviteľov našich vlád zodpovednosti, treba si povedať, že je to vlastne Európska únia, ktorá vlastne v mene takejto konkurencie schopnosti nám zakažu, zakazuje nejaký protekcionalizmus na ochranu našich podnikov. Odlišujeme tu medzi, e, pri železničnom sektore odlišujeme výrobu strojov a železničnú sieť a pokiaľ ide o oznámenie zatvárania tohto podniku v Belfort, táto firma bola predaná americkej spoločnosti. Vlastne tá výzva, ktorú tu máme pred sebou, e, to všetko závisí od toho, akým spôsobom verejná moc pomôže týmto podnikom, aj pokiaľ ide o subdodávateľov. Avšak čo treba, je, aby naši ministri sa venovali týmto témam a nemôžu sa sústrediť iba na svoju vlastnú kariéru. Pokiaľ ide o ministra Macron, Macrona, ktorý je ministrom uh, in, ekonom, hospodárstva, eh, ten sa sústredí iba na svoju kariéru a nesústredí sa na to, aký osud vlastne budú mať zamestnanci, ktorí budú prepustení. Potrebujeme konkrétne stratégie, kde budeme mať ukotvené konkrétne stratégie a to, ako ich chceme dosiahnuť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Roland février 2013 reštrukturalizácia Caterpillar, 400 e, prepustených, e, slubuje sa nejaká budúcnosť pre podnik e, a výsledok dnes je zavretá mhm. fabrika v Gosli a ďalšie stovky prepustených. A to na úkor zamestnancov a úplne ignorujú nejaký sociálny dialog a tak ďalej. Bohužiaľ, toto nie je prvýkrát v Európe a ani posledné zatvorenie fabriky v Európe. Ale je to určitý príklad a pripomínam Filipa Meštata, ktorý bol predsedom EIB, Caterpillar je produktom deregulovaného kapitalizmu. Táto, toto zatvorenie otvára viaceré otázky, čiže treba ísť rýchlejšie s tým fondom pre globalizáciu. Aj tí subdodávateľia, ktorí sú vlastne dvojnásobnou obeťou takejto situácie. Potrebujeme ambiciózny plán obnovy priemyslu a som vďačný, že komisia je ochotná zvýšiť investičné prostriedky, treba uvoľniť prostriedky na európskej úrovni, národnej úrovni, aby sme reálne vybudovali projekt s budúcnosťou, ktorý e, bude e, nám zabezpečovať e, prosperitu. Čína produkuje pri takých nákladoch, ktoré sú pre nás nedosiahnutelné, Takže je veľmi ťažké eh, konkurovať s Čínou. A Caterpillar, eh, respektíve Alstom, reštujú oni environmentálne normy a eh, som rád, že komisia teda vytvorila tú task force, ale musíme možno prehodnotiť aj pakt stability, a musíme z toho vyvodiť ponaučenia. Musíme brániť naše pracovné miesta a musíme ale aj vytvoriť perspektívy pre hospodárske a priemyselný rozvoj. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Revo Dalon. Teším sa, že parlament reaguje na takúto situáciu priemyselných fabrík Caterpillar a Alstom. Nie je to len francúzsko-belgická rozprava, ide o európsku záležitosť e, a je potrebná skutočná európska priemyselná politika. Pred dvomi mesiacmi sme v tomto pléne prijali uznesenie na požiadanie komisie, aby lepšie podporila európsky železničný priemysel a aby sa využil všetok potenciál, ktorý v Európe máme na e, tieto účely. Pred piatimi eh, mesiacmi sme eh, odhlasovali eh, štvrtý železničný balík, ktorý umožňuje harmonizáciu produktových pravidel v Európe. A toto mm, potrebujú počuť naši občania a potrebujú to počuť aj podniky. Musíme chrániť svoj priemysel pred medzinárodnou konkurenciou, ktorá je niekedy nekalá potrebujeme o, mm, lepšie sledovať tie zahraničné firmy, ktoré u nás využívajú všetky možné investičné podpory e, a potrebujeme byť flexibilnejší, ak chceme podporiť náš priemysel, to je našou kľúčovou úlohou a v tejto rozprave ide aj o e, teda obhajobu žien, mužov a ich rodín, ktorý sa to priamo dotkne. Uh, vlády musia reagovať, e, aj mm, teda podnikatelia musia e, sa chopiť svojej zodpovednosti a nemyslieť vždy iba v logike ziskovosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Nikolson. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pred e, dvomi týždňami Caterpillar ohlásil, že 900 e, miest pracovných e, bude odborených aj v Írsku. To je iba ďalším krokom v odborovaní pracovných miest v Írsku za posledné roky. Došlo k hromadnému prepúšťaniu Eh, od roku 2014, eh, kedy sa eh, teda takýto proces začal v Severnom Írsku. Viem, že tam sú veľmi mm, dobre zaškolení a veľmi dobre motivovaní pracovníci a takáto, tieto firmy boli priamým benefitom pre lokálnu ekonomiku a dopad všetkých týchto hromadných prepušťaní na lokálnu ekonomiku je značný. Myslím, že musíme identifikovať na e, národnej, regionálnej a európskej úrovni to, čo mm, bude spoločným prístupom v budúcnosti, aby sme mali zdieľanú víziu, využili sme príležitosti a preto ja a moji stranickí kolegovia a podnikateľský sektor voláme po e, serióznej výrobnej stratégii pre Severné Írsko, ale zdá sa, že zodpovední nepočúvajú. Ďakujem. Uh, Nicholson, Pán Nicholson, je tu pre vás modrá karta od pána Fronzuliku. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. In fact... Uh, Ďakujem, pani predsednička. Počúval som kolegu Nicholsona, uh, keď hovoril o tejto téme a pýtam sa teda, ako je možné realizovať reindustrializáciu, keď máme e, dočinenia s takým počtom e, dohod v voľnom obchode, ktoré ponúkajú výhody podnikom z celého sveta a je dokonca lacnejšie vyrábať v týchto krajinách, než vyrábať v EÚ. Ďakujem kolegovi za jeho otázku. Eh, položilo mi zaujímavú otázku a je mi jasné, že momentálne komisia pripravuje reakciu, ktorá sa priamo zameria na všetky tie eh, rôzne rokovania o dohodách o voľnom obchode a ja som sa mm, komisie opýtal na to z pohľadu polnospodárskeho výboru, že koľko dohôd je možné ich uzavrieť bez toho, aby sme zničili e, to, čo vyrábame v európskom kontexte a myslím si, že čím skôr si to uvedomíme, e, tak nielen TTIP, CETA a všetky ostatné dohody o voľnom obchode. Je ich tam teda mnoho, ktoré sú veľmi znepokojujúce a potrebujeme poznať tie účinky a dopahy. Koľko ešte dokáže Európa absorbovať z týchto obcho- e, dohôd o voľnom obchode. Thank you. Now, uh... Ďakujem. Pani Desarnes, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, ako všetci kolegovia tu prítomných, chcem vysloviť želanie, že sa to pozitívne vyrieši, najmä aby teda Alstom ostal v Belforte uh, treba sa pozrieť na to, čo pred sebou máme. V týchto dvoch otázkach, v týchto dvoch podnikoch je uh, zodpovednosť veľmi zdieľaná. Francúzsko má svoju veľkú zodpovednosť. Viac než 10 e, rokov počúvame všelijaké opakované sľuby vo všetkých smeroch, bez nejakej koherentnosti, bez nejakej vízie. A z tohto pohľadu je tu teda národná zodpovednosť. Európa má tiež časť zodpovednosti. Už veľmi dlhé roky absentuje absolútne nejaké ekonomické, priemyselné, politické vedenie v týchto otázkach, takže časy sa menia a je teda naozaj najvyšší čas konať. Žiadame jasné signály. Európa musí veľmi odhodlane konať vo svojej ekonomickej a priemyselnej politike. Musíme konať, aby sme viac netrpeli. A navrhujem e, silný symbol a síce všetci šéfovia štátov a vlád by mali hájiť takúto zmenu e, Napríklad ECB eh, e by sa mala zaoberať nielen otázkami rastu, ale aj zamestnanosti. To je bol politický signál, nesmierne pozitívny a eh, my a komisia si musíme uvedomiť, že treba sa opätovne zamyslieť nad tými pravidlami hospodárskej súťaže. Konkurencia je celosvetová a my chceme byť tými európskymi šampiónmi a komisia nemôže brániť eh, takýmto veciam ako v minulosti. Po tretie, potrebujeme skutočný investičný plán silný, ktorý sa sústredí na tie sektory budúcnosti a sústredí sa na výskum. A možno by to mohol byť fond pre priemyselné investície, ako povedal Gerard pred chvíľou. Nie sme hlúpejší a nekompetentnejší než Američania. Američania si hája ekonomické záujmy a očakávam, že európske inštitúcie budú hájiť e, európske ekonomické záujmy a zamietnú Číne štatút eh, trhovej ekonomiky. Ďakujem. Uh, thank you. Next speak- Ďakujem. Nasleduje pán Jerik. Má minútu, nech sa páči. Nemyslím si, že treba tu hovoriť iba o jave dezindustrializácie. Práve naopak je to potrebné, aby sme mali politiku reindustrializácie. Položené tu boli dobré otázky. Ako možno akceptovať, že Caterpillar prepúšťa v tomto momente, pričom akcionári dostanú miliardu 400 miliónov eur. A rozvíja sa železničná osobná preprava, a tie lokomotívy a vlaky zajtrajška mm, majú prispieť aj k zmene politike životného prostredia. Peniaze z Junckerovho plánu, ehm, tvorba meny Európskou centrálnou bankou, Európska investičná banka slúži investorom eh, na investície zajtrajška pre tieto podniky a keď sa uvoľnia eh, fondy, E, kedy sa začne rozvíjať takáto mm, vnútroeurópska spolupráca, prečo nemáme nejaký e, ekvivalent Airbusu aj v železničnej doprave. No a napokon potrebné je dať e, potrebnú moc aj tým zamestnancom v týchto spoločnostiach. Ďakujem. Nasleduje pán Žado. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, je neuveriteľné, že e, pravidelne v tomto pléne hovoríme o otázkach priemyselnej politiky a vždy konštatujeme to isté. Úsporné opatrenia kompletne zlyhali a e, poškodili kapacitu členských štátov e, relokalizovať pracovné miesta a infraštruktúru, čo je potrebné pre spoločnosť ako aj hospodárstvo. Vždy tu vedieme tie isté debaty o tom, že chýba priemyselná politika na európskej úrovni, ktorá e, naozaj je nedostatočná. Potrebujeme európsku priemyselnú politiku, pretože sú aj národné politiky, ktoré sú úplne, ktoré úplne zlyhávajú. Alstom vo Francúzsku to je pakt e, pokrytcov medzi manažmentom Alstomu, ktorý e, mm, tam e, vlastne vytvoril škandál, potom je tam zásah zo štátu a my sme súhlasili s tým, aby nákladná doprava na železnici stúpla zo 14 na 25 a mm, Mm, investovali sa obrovské peniaze ročne do financovania aj infraštruktúry a trval udržateľného rozvoja. A teda dnes sme v situácii, kde je tu potrebná jedna priemyselná európska politika, kde potrebujeme trhovo udržateľné investície do železničnej dopravy, do električiek, a musíme eh, dať zodpovednosť aj štátom. Je eh, nepriateľné, aby sme nepodporovali aj železničnú dopravu, že to prechádza všetko na cestnej dopravy, eh, teda tá nákladná doprava. Ďakujem pekne. Thank you. Next speaker... Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Mono. Vážená pani komisárka, ja som prekvapený, pán Žado, pretože hovoríte o úsporách hospodárskych, ale zároveň chcete, aby tu bolo euro. Takže to je jednoducho protiklad. Pokiaľ ide o Alstom a Caterpillar, vidíme, ako európsky projekt vedie k takejto, k takejto situácii. Zatváranie takejto firmy ako Alstom v Belforde, to zhorší situáciu, ktorá sa zhoršuje 25 rokov. Rozpad tejto firmy, vlastne už od času rozpadu tejto firmy politici stále slubujú iba nejaké zázraky do budúcnosti, ale prepustení vidia výsledky. Vaše nezacielené finančné pomoci pomáhajú vlastne zahraničným podnikom, súkromným podnikom. A tieto veľké podniky sú všetky prepojené. Oslabujete štát, robíte hospodárske kriminálne skutky proti občanom. Slúžite veľkým medzinárodným investorom a je to na neprospech občanom iba národný patriotizmus, aj pokiaľ ide o naše podniky, tak ako to navrhuje Národný front vo Francúzsku, môže pomôcť našej krajine, Francúzsku. Ďakujem pekne. Pani Sander, máte dve minúty. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, veľmi dôležité pre mňa, aby som spomenula prípad firmy Alstom, kde je ohrozené veľké množstvo zamestnancov v mojom volebnom okrsku v Belforte. Táto hrozba bude ešte oveľa väčšia, pretože vidíme, ako reaguje francúzska vláda na to. Je tu kontrakt na 30 vlas, vlakov. Vlastne Francúzsko vidí, že ne, vidíme vo Francúzsku, že nemáme víziu a robia sa to iba sluby, ktoré sú ako keby umelými slubmi. Nemôže to nemôžeme robiť také riešenie, že jednému pomôžeme na úkor druhého. A predsa len tie ťažkosti, ktoré táto firma zažíva, sú symptomatické pre priemyselnú politiku v celej Európe. Vidíme, že tu je menej cieľov a Európsky parlament hlasoval napríklad v júni o uznesení, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť hospodárskú súťaž v železničnom odvetví. Kde sa teda nachádzame? Pani komisárka, začne konečne komisia štrukturovaný dialog s týmto sektorom, pretože železničný sektor reprezentuje na národnej úrovni 400 tisíc pracovných príležitostí. Bohužiaľ, naše podniky častokrát musia bojovať s konkurentami, ktorí sú strašne dobre zabezpečení a podporovaní, majú zábezpeky a a nakoniec tá situácia vedie k delokalizácii, vysťahovaniu firiem. Naša politika musí chrániť prístup na verejný trh v rámci týchto rokovaní s takými krajami ako je Japonsko, Čína a Spojené štáty americké. Nemôžeme sa tváriť naivní, musíme lepšie chrániť náš spoločný trh a to prostredníctvom nástora reciprocity v prospech verejného trhu. My vás budeme v tomto podporovať. Nemôžeme železničný sektor nechať ísť takto dole brehom, tak ako ostatné priemyselné odvetvia, príjme konečne ambicióznu priemyselnú politiku. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Baje. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Viete, že zatvorenie firmy Caterpillar, tam príde o prácu viac ako 6 tisíc ľudí v prospech americkej firmy. Je to brutálny a škandalózny akt ktorý vlastne zasiahol takto môj región, ako aj ostatné regióny v Európe. Chcem, vytvor- chcem podporiť zamestnancov, ktorí boli prepustení a budú prepustení je veľmi dôležité, aby sme pristupovali k riešeniu tejto situácie iným spôsobom. Pani komisárka, zatvorenie tohto podniku je symbolom toho, čo všetko nefunguje v Európe. Ja si myslím, že potrebujeme exemplárne pokuty pre takéto podniky, ktoré vlastne celé roky profitovali z všelijakých verejných podporných fondov. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili e, slepému kapitalizmu vo svojej ceste pokračovať takto. Chcem povedať ešte raz, že musíme sa konečne vzdať úsporných opatrení a musíme investovať do skutočného hospodárstva. Na čo čakáme? Európsky fond e, už zažil veľa ľudských drám, musí konečne intervenovať na to, aby pomohol e, subdodávateľom a zamestnancom firmy, ako je firma Caterpillar, pretože vidíme, že to postihne celý región a ja si myslím, že investície do tohto regiónu sú veľmi dôležité na to, aby sme posilnili naše úsilie riešiť túto situáciu. Musíme sa takisto postaviť aj otázke finančných rajov, pretože vidíme, že Caterpillar svoje zisky dáva do bank vo Švajčiarsku a potom u nás prepúšťa zamestnancov. Musíme zabezpečiť fiškálnu spravodlivosť na to, aby občania pocítili tieto opatrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Anderson. Nech sa páči, máte minútu. Bez mikrofónu. Vidíme situáciu v Palestíne, avšak ako poslankyňa ja podporujem zamestnancov firiem, kde vo firma, ktoré boli v Belfaste a došlo tu k prepúšťaniu. Nemôžem, musíme sa pozrieť na zisky majiteľov týchto firiem. Možno jediný jeden spôsob, ako zabezpečiť to, aby sa tieto dividendy dostali aj do rúk zamestnancov. Možno to by bol férovejší spôsob. Takýmto spôsobom pomôžeme. Ak to neurobíme, tak táto priemyselná infraštruktúra vlastne sa bude e, takýmto spôsobom, ako to vidíme, ničiť. Nemôžeme podporovať iba hamižnosť bohatých ľudí. Vidíme, ak e, globalizačný fond nám prispôsobenie, ak tento nezakročí, tak sa situácia nevyrieči. Vidíme, že britská vláda nevyužívala globalizačný fond pre zamestnancov, ktorí boli prepustení v Severnom Írsku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Armo. Vážená pani predsednička, 6 tisíc pracovníkov, ľudí, otcov rodín, eh, matiek rodín eh, stoja pri e, ste na ulici po zatvorení tohto podniku Caterpillarov. Môžeme to dopustiť? Určite nie. Prebehlo toto zatvorenie podniku férovo? Určite nie. E, zo, vážení zodpovední, vážení akcionári, manažeri z Caterpillaru, mali by ste sa hambiť takto, preto musíme takto krátkodobo e, pomôcť týmto dotknutým e, zamestnancom. Malo by to, e, mali by sme to urobiť aktivovaním Európskeho fondu, ale z dlhodobého hľadiska musíme vytvoriť v Európe veľmi účinné rámcové podmienky aby sme e, tomuto zabránili. Za prvé to musí byť e, bojovanie s e, dajmými únikmi. Caterpillar robí zisk, robí zisk, účty má vo Švačiarsku a zisk umiestňuje investuje v Belgicku. Musíme mať jednoduchý, jednoduchú zásadu. My ho my tu musíme komisiu skutočne podporiť za to, že dala tento návrh na stôl. Za druhé otázka, je to skutočne múdre, že investície z verejných prostriedkov, napríklad do priemyselných parkov, uh, sú takmer e, neumožniteľné vďaka európskemu, európskemu účtovníctvu. Urobte, urobme tie sektormy také, aby e, naše vlády, obce a mesta nemuseli odpisovať investície, e, ktoré boli podporené z EÚ za rok. Mali by sme malo by sa to vzťahovať aj na verejné investície. A za tretie, mali by sme e, zabezpečiť, aby investície zostali v Európe, aby sme vytvárali inovatívne produkty. Toto sa dá urobiť investovaním do e, výskumu a vývoja a e, len takto môžeme konkurovať s krajinami, kde sú lacné mzdy a excelenčnými klastermi vytvoríme a e, podporou priemysly, e, priemyslu, ako je v Achene a podporou duálneho vzdelávania, ako je tomu aj v Európe. Takto tomu, e, proti tomu môžeme bojovať, bojovať. Vážne kolegyne, kolegovia, my sme, skutočne, my sme skutočne povinní vytvoriť a ponúknuť perspektívu pre ľudí z Gosly. Ďakujem, pani Werner. Pani predsednička, pani komisárka, vážne kolegyne a kolegovia, dva rok je 1870 a 1970 <laughs> takýto dlhý čas sa e, budujú a sa konštruujú lokomotívy v Gosli. Takýto dlhý čas tam fungujú podniky pre pracovníkov a ich rodiny e, boli takéto e, rozhodnutia manažmentu, ako sme si vypočuli, absolútnou katastrofou. Čo sa diskusie týka, tieto, tieto rozhodnutia boli medzi 2000, v rokoch 2008 až 2016 sa v Európe strátilo takmer 2 milióny pracovných miest. Vo Francúzsku e, bolo viac než milión nezamestnaných. Agresívny a veľmi často uh, veľmi často štátom podporovaný, podporovaná konkurencia s čínskymi producentmi e, kladú e, a vytvárajú vysoký tlak na, na priemyselné podniky. Musíme si povedať, že priemyselné pracovné miesta e, sú týmto ale ohrozené. Na jednej strane očakávanie produktivity vystreľujú až do neúnosných výšok. Na druhej strane sú aj zamestnanci vystavovaní takému tlaku na výkon, že z toho e, sú veľmi často chorí. Toto už nemá nič dočinenia so, sociálnou, e, so sociálnym trhovým e, hospodárstvom. Paríž sa však nič, Paríž však nič nemôže zmeniť základný problém, pretože pretože žiadny členský štát nezastaví tento trend eh, k lacnému, k lacnému vyrábaniu. My musíme eh, o to bojovať v celej Európskej únii. My musíme naše záujmy priemyselnej, pod, eh, podnik, v priemyselnej politike veľmi jasne formulovať v danej stratégii pre celú Európsku úniu. A toto je požiadavka na členské štáty aj na komisie. Tá politika politika takýchto lacných pracovných síl sa musí priamežom teraz ukončiť. Ďakujem, pán Saliny. Ďakujem, pán, pre, pani predsednička, pani komisárka. Negatívne dopady rozhodnutí Caterpillaru e, sa e, budú mať, budú mať ďalšie dopady a to, že pracovné, pracovné miesta napríklad v Miláne budú týmto dotknuté. Tam je viac než 200, 200 zamestnancov, ktorí sa to môže dotknúť. Takže mali by sme skutočne niečo podniknúť z našej strany a nemali by sme príliš dlho čakať. Je tu obrovské množstvo pracovných miest, ktoré sú ohrozené. Európska únia tu má zodpovednosť a predovšetkom, čo sa týka eh, takého naštartovania podpory tohto sektoru. A toto je predsa diskusia z dnešného dňa. Je to jasné a ja som to už viackrát povedal, že eh, priem, ťažký priemysel nie je, je kom, je, nie, nie je taká kompetencia, ktorá by uh, spadala priamo do uh, kompetencie Európskej únie. Tu sú iní, ktorí sú zodpovední, ale, ale mnohé rozhodnutia Európskej únie majú dopady na priemyselnú sféru. Nie je to predsa robiť tak, aby sme na jednej strane strácali pracovné miesta a na druhej strane robili takú energetickú politiku, ktorá sa obracia proti priemyselnej sfére. Nesmieme zatvárať oči, pokiaľ by by sme a, a nesmieme teda čínskemu hospodárstvu, napríklad čínskemu priemyslu, prepožičať e, štatút e, trhového hospodárstva. Keď si zoberieme, že e, robíme opatrenie, ktoré idú absolútne proti, alebo ktoré, sa smer, ktoré smerujú absolútne proti e, podpore priemyselnej sféry, toto nemôžeme robiť. Musíme sa skutočne zasadiť za skutočné naštartovanie a podporu hospodárstva a zachovanie e, pracovných miest. Posledný rečník, pán López. Ďakujem, pani predsednička. E, e, industrializácia Európy je dôležitá, pretože to znamená, že tu bude, e, že tu bude hospodársky rast. Mali by sme tu podporiť sociálnu ochranu a akceptovať opatrenia na zabezpečenie stabilných pracovných miest. Musíme, e, musíme vychádzať z toho, čo v Európe máme. V Katalánsku mojom volebnom e, okrsku sa schádzame so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a tak ďalej. A tu sa hovorí o rôznych fúziách a zatváraných podnikov. My máme e, tiež jeden, jeden podnik, ktorý prostupuje veľmi agresívne, pretože sa snažia dosiahnuť zisk bez akýchkoľvek Eh, bez rešpektovania eh, akýchkoľvek ďalších sociálnych podmienok. Musíme eh, prijať spoločné normy, pani komisárka, ktoré by zabezpečili ochranu pre zamestnancov pred takouto reštrukturalizáciou. Musíme mať nejaké spoločné pravidlá, tak aby sa to konzultovalo medzi zamestnancami a podnikmi na druhej strane. Keďte mm, aj, pán Kelly. Ďakujem. Myslím si, že to je veľmi dôležitá diskusia, pretože jedna z našich víziev, ktoré tu máme, aby Európa bola konkurencieschopná, to je reindustrializácia. Máme tu ciele 2020 a aj ďalej. Tie sú veľmi rozumné, pretože, ako povedal práve jeden poslanec, bol by tu e, priemyselný masaker, ak by sme takto nepostupovali, pretože podniky využijú Európu a potom opustia aj hranice, prídeme o pracovné príležitosti a nie, že by pridali, skôr zhoršujú situáciu v oblasti emisí. Musíme sa poučiť z týchto situácií, musíme urobiť všetko, preto aby v budúcnosti sa to neopakovalo a musíme spremyselniť opäť Európu, musíme vytvoriť také prostredie, aby to bolo možné. Preto všetkým, pokiaľ ide o COP21 a jeho implementáciu, máme tu veľkú príležitosť na to, aby keď budeme spoločne implementovať ciele, ktoré sa týkajú obnovateľnej energie, aby sme takisto mohli urobiť základy a priemyselné základy, ktoré sú dôležité na to, aby sme v Európskej únii zaznamenali pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Blanco López. My sme dnes ráno povedali, že Európe, Európa je skutočne naraz cesti a máme e, v Európe, čím ďalej, tým viac v Európe e, a e, kríz v Európe a na druhej strane aj mimo Európy. A je tu viac, eh, väčšia priepas medzi mzdami, eh, stráca, stráta určitých práv a stráta pracovných miest. Je to vlastne priemyselná politika, ktorá vládne eh, v celej Európskej únii a my musíme proti tomu postupovať. My, musíme, my chceme dosiahnuť náš cieľ, aby sme dosiahli vyššie HDP, musíme prejsť od slov k činom, musíme vsádzať na nové možnosti a musíme sa vyhnať sociálnemu dumpingu a tiež uh, nekalej konkurencii a, a tomu, čo sa deje medzi uh, členskými štátmi, napríklad v oceliarskom priemysle a uh, my musíme mať Európsky fond tak, aby sa tento priemysel e, nejakým spôsobom e, kompenzoval, tak, aby nebol v strate. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, konkurencia na celosvetovom trhu nemôže byť odpojená od tej potreby reindustrializácie Áno, reindustrializácia predstavuje určité riešenie, pokiaľ ide o podporu pracovných príležitostí a kvality života našich občanov a práve z tohto dôvodu vám navriem, aby ste sa sústredili na práve túto oblasť na investície do e, podpory konkurencieschopnosti hospodárskej súťaže. Európska únia má najkomplikovanejšiu legislatívu a myslím si, že TTIP, dohoda TTIP jednoducho má straší, keď sa pozriem na to, čo táto prinesie. Musíme sa pozrieť na to celkovú komplexitu tohto problému, musíme sa sústrediť na rozvoj priemyslu Takisto je tu ešte ďalšia otázka, ktorú som vždy doposiaľ zdôrazňovala. Politika ochrany obchodnej politiky v Európe neexistuje v súčasnosti. V podstate, či už ide o textilný priemysel, či už ide automobilový priemysel alebo oceliarský priemysel, ak chceme reindustrializovať Európu, musíme ukončiť túto nelegálnu konkurenciu a dumping. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európa má obrovské problémy, e, ktoré spôsobila aj finančná kríza za posledné roky. Sa zatvorilo stovky podnikov, e, tisícky pracovných miest e, sa stratilo a k tomu sa pridávajú ešte zamestnanci z týchto dvoch firiem. Aj v Grécku viedla takáto politika k tomu, že stovky podnikov sa museli zatvoriť je tu viac eh, nezamestnaných, ktoré, eh, ktorí stratili svoje pracovné miesta práve kvôli tomu. Eh, Caterpillar zatvára svoju, svoje podniky napriek tomu, že boli vysoko etablované a vysoko ziskové, napriek tomu, že skutočne zarábali zisky. A je dôležité, aby sme si aby sme si skutočne uvedomili, že je to výsledok aj e, v celej, e, v celej Európe. Nemecko a Francúzsko to musí, musia podporovať. Ďakujem a posledný rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako urobíme priemyselnú politiku? Máme priemyselný model? Máme nejakú stratégiu reindustrializácie Európy, ako o tom hovoríme dnes, akú, aký priemysel vlastne chceme v Európe mať, ako podobu priemyslu. Myslím, že do dnešného dňa sa veľa ešte riešenie neponúklo. Očakával som oveľa viac. Avšak chcel by som byť špecifický keď hovoríme o firme Caterpillar a Alstom, áno, je pravda, že musíme reagovať, musíme preukázať solidaritu našim občanom, ktorí prišli o zamestnanosť, ale pozrieme sa na to, čo urobíme zajtra a pozajtra, aby nebolo neskoro pomôcť priemyselným odvetviam, ktoré vlastne už v Európe takmer skončili, ako napríklad stavba lodí Lodiarský priemysel. Lode môžu Európe pomôcť. Nezrušme také priemyselné odvetvie, ako je lodiarstvo. Tu sú konkrétne možnosti, ako môžeme zabezpečiť reindustrializáciu v Európe. Ďakujem pekne. Na záver diskusie dostane slovo pani komisárka Tyson. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Rada som si vypočula diskusiu, ktorá tu bola. Zaznamenala som si vaše informácie a chcem zdôrazniť opakovane, že našou bezprostrednou prioritou je podporiť tých, ktorých sa priamo tieto straty týkajú. Európska únia aj naďalej bude preukazovať solidaritu so zamestnancami a regiónmi, ktorí boli postihnutí zatváraním podnikov a my sme pripravení zabezpečiť našu podporu prostredníctvom európskych fondov cez právne aky a cez ďalšie relevantné právne nástroje. Chcela by som vás informovať, že dnes komisia prijala návrh na to, aby sa predlžila výnimka, ktorá sa týka ktorú sme tu mali, aby bola predložená aj nad rámec roku 2017. To je tá výjimka, ktorú máme v rámci článku 6 odsek 2 v, týkajúce sa globalizačného fondu. Dámy a páni, na to by sme podporovali vytváranie pracovných príležitostí, musíme vy, urobiť podmienky pre investície, rast, a zamestnanosť. Robíme to prostredcom európskeho semestra, kde zjednodušujeme nariad úpravy a robíme všetko preto, aby taďové systémy podporovali zamestnancov a zamestnávateľov a nie naopak. Musíme takisto priamo konať na to, aby sme vytvárali pracovné príležitosti prehlbovanie vnútorného trhu vo všetkých jeho dimenziách a kľúčový nástroj na to samozrejme je investičný plán pre Európu, ktorý má potenciál na to, aby priniesol investície v súlade s historickými trendami. Štruktúrálne reformy a tzv. tretí pilier tzv. investičného balíka to takisto podporí hospodárskú obnovu a zabezpečí platformu pre udržateľný rast. Chcela by som vám takisto povedať, že tu boli viaceré reakcie, pokiaľ ide pakt stability a rastu. Treba povedať, že zatvorenie firmy Caterpillar, Gosili a pact Stability to sú dve odlišné veci. Pakt stability je dôležitý na to, aby sa zabezpečili verejné investície a financie v Európskej únie, aby sa stimuloval hospodársky rast. Pravidla tohto paktu by z tohto dôvodu nemali nejako brániť investíciám, tak ako to vlastne povedal aj pán predseda komisie dnes dopoludňa v rámci príhovoru o stave Európskej únie. A tu vidíme možnosti pre európske inštitúcie a členské štáty. Takisto tu bolo niečo povedané ohľadne uznesenia parlamentu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť železničného odvetvia v Európe. Samozrejme, my vieme, že toto uznesenie je, vieme o ňom, pripravujeme písomnú odpoveď a samozrejme berieme do úvahy uznesenie parlamentu k tejto téme dodavateľského sektora v oblasti železničného odvetvia a našou snahou je, aby toto odvetvie bolo prekvitajúce aj v budúcnosti. Pokiaľ ide medzinárodné dohody, viacerí sa vyjadrili k tomu. Chcela by som povedať, že komisárka Malmstromová je dobrým e, negociátorom, skutočne e, je veľmi odhodlaná a povedala, že ak nebude dohoda o všetkom, tak nebude žiadna dohoda, ale jej cieľom je aby výsledkom tejto dohody bolo niečo na prospech Európy, nie niečo proti Európe. Samozrejme berie do úvoja všetky sociálne dopady a žiada a želá si čo možno najlepšiu budúcnosť pre nás všetkých. A chcela by som takisto povedať niečo ohľadne štatútu trhového hospodárstva Číny, ku ktorému ste sa niektorí vyjadrili. Čokoľvek a akýkoľvek bude ten finančné, aké bude finálne rozhodnutie, budeme mať defensné obranné mechanizmy, ktoré budú fungovať a nástroje, ktoré máme k dispozícii, tieto sa možno sprísnia a neoslabia. A na záver, a to poviem po francúzsky, vážená pani predsednička, ak mi dovolíte, chcela by som povedať spolu s pánom Bajetom, že skutočne aj ja si želám a som rada, že tu máme takúto reakciu odborov a riadenia firmy v Goseli. Obe, obaja vlastne musia spolupracovať. Európa je tu na to, aby sme im pomohli, aby sme podporili tieto firmy a regióny a rozhodnutie týchto podnikov je samozrejme nepo, nezrozum, nevieme ho pochopiť, ale chcem byť optimistická. Nemôžeme bezprostredne sa stať hneď pesimistami. Musíme si takisto uvedomiť, že napríklad minulý rok v regióne Valónska sme vytvorili 9300 pracovných príležitostí a tieto podniky, ktorých sa to týka, títo ľudia skutočne majú skúsenosti a môžu pracovať v moderných podnikoch a sú tu blízkosti a logistické centra, ako je Brusel alebo letisko v Charleru a teda takisto si treba uvedomiť aj tieto pozitívne informácie. Ja si uvedomujem, že tí, ktorí sú postihnutí týmto negatívnym rozhodnutím, tak tí z toho nebudú potešení, ale naďalej musíme sa snažiť, aby sme robili niečo v prospech budúcnosti. Ďakujem za túto rozprávu. My vám ďakujeme takisto, pani komisárka, ctení kolegovia. Diskusia k tomuto bodu sa končí.